Präsident! Vielen Dank. Guten Tag, meine sehr geehrten Damen und Herren. Ich darf Sie bitten. Príjemný deň, vážené dámy, vážení páni. Poprosím vás, aby ste sa usadili. 19. januára 2012 sme prerušili plenárne zasadnutie a teraz opäť pokračujeme. Zápisnica z 19. januára 2012 a prijaté texty sú predložené. Máte nejaké výhrady proti zápisnici? Zdá sa, že nie. Takže týmto je protokol schválený. Od oznámenia dvaja poslanci ohlasili svoje odstúpenie pani Diana Wallis, ktorá od 1. februára 2012 sa vzdáva svojho mandátu. Chcem sa poďakovať pani Wallis za e, dlhoročnú konštruktívnu prácu pre Európsky parlament. Pán Proinčas de Rosa mi oznámil, že od 20, 2. februára 2012 už nebude poslancom Európskeho parlamentu. To isté platí aj pre pána de Rosu, čo som povedal. Ďakujeme mu. Chcem sa mu potom neskôr aj osobne poďakovať. Berieme to na vedomie v súlade s článkom 4, odsekom 1 a 3 rokovacieho poriadku. Konštatujeme, že tieto posty sú teraz voľné k tým dátumom, ktoré som uviedol. Pán Vile Itele mi oznámil, že sa stal členom Dvora auditorov. Parlament to berie na vedomie podľa článku 4 odsekov 1 a 4 rokovacieho poriadku je kreslo pána Vile Iteleho od 1. marca 2012 voľné. 25. januára 2012 v súlade s článkom 3 rokovacieho poriadku sme preskúmali celý rad mandátov a tieto mandáty sú platné Anders Dotter Kuskieri, Garces Ramon, Garcia Hiero Carabajo, McIntyre, Majnov, Nilsson, Vilela, Šadurskis, Zedo Jalabart, Trematera, Weidenholzer, Bratkovský, Koše, Roata, Stadler, Kukovič, Van der Stop, Miranda, Omarie, Korea, Zamora, Naranečo, Escobar a Zuber. Je niekto proti? Platnosť týchto mandátov je potvrdená. Pokiaľ ide o politickú skupinu európskych e, ľudovcov a frakcie socialistov a konzervatívcov a reformistov. Dostal som od nich nominácie pre členov výbo- na členov výborov a medziparlamentných delegácií. Zoznam týchto nominácií bude zverejnený v zápisnici tohto stretnutia. Ak do zverejnenia zápisnice nebudú vznesené výhrady, platia tieto nominácie za potvrdené. Zahraničný e, výbor predložil opravu jedného z textov, ktoré navrhuje parlament. Je to nariadenie 596 z roku 2009 Európskeho parlamentu a rady o úprave niektorých právnych aktov v súvislosti s regulačným postupom s kontrolou. A potom nasleduje dlhý zoznam čísiel. Tie nebudem čítať. Môžete si to nájsť na stránke Európskeho parlamentu, tam, kde nájdete odkaz Seance on Direct. A teraz pracovný plán. 19. januára schválila konferencia predsedov agendu, program rokovania. Má niekto niečo k programu rokovania? Takže teraz navrhujem, aby rozpráva o neformálnom samite z 30. januára sa konala od 15.00 do 16.30, potom hodina otázok s pani Eštonovou sa bude konať od 16.40 do 17.40. Ostatné rozpravy potom budú pokračovať od 17.40. Potom tu máme správu Itu Gais Angulo, dúfam, že som to správne vyslovil, o odpadoch. To sa odkladá na štvrtok. Pokiaľ ide o štvrtok, otázka na ústne zodpovedanie o dlhopisoch stability sa odkladá a bude namiesto toho správa Itogais Angulo. Po predstavení správy Nikolaj ženy vo vojne bude nasledovať správa Regner o sídlach podnikov a potom E, návrh správy podľa článku 8.8 výboru ENVY. To sa presúva priamo do hlasovacej hodiny. Je niekto proti? Vidím, že všetci entuziasticky súhlasia, takže je to v poriadku a máme schválený pracovný plán. A teraz vyhlásenia Európskej rady a komisie o záveroch neformálneho samitu Európskej rady z 30. januára. Vítam tu predsedu Európskej rady pána Van Rompoja a takisto pána Barosu, predsedu Európskej komisie a udelím slovo pánovi predsedovi Fan Rompujovi. Eh, Pán predseda, milé kolegyne, milí kolegovia, počas posledných dvoch rokov európski lídri príjmali ťažké a niekedy bolestivé opatrenia na stabilizáciu eurozóny. Bolo to nutné a teraz